Vážení priatelia, poprosím, aby ste všetci zaujali svoje miesta. Radi by sme sa pustili do práce. Um, Takže opäť, vážení priatelia, chcem vás poprosiť, aby sme, o to, aby sme mohli začať a je mi naozaj obrovským potešením, ak mi dovolíte to povedať, moc vás tu všetkých privítať v priestoroch Európskeho parlamentu. A za posledné roky je to už tradíciou, že Európsky parlament hostí tieto otvorené dni. A ja som presvedčená, že dnešná rozprava v plenárnej miestnosti nám pomôže všetkým politikom, um, na miestnej, regionálnej úrovni, expertom, e, pracovníkom európskych inštitúcií, zamyslieť sa nad výzvami a šancami, ktoré stoja pred nami. Asi viete, o akých výzvach hovorím. No a tie si vyžadujú nielen hlbokú reflexiu, ale aj ambiciozne konanie. Budeme hovoriť o politických odpovediach počas týchto otvorených dní. Určite je súčasný kontext e, vhodnou dobou na spochybnenie zaužívaných myšlienok a budeme sa pýtať nielen zásadné otázky o našich prioritách, ale je tu taktiež uznanie toho, že vhodné odpovede sa nachádzajú na miestnej a regionálnej úrovni aj keď e, sa môžu e, vyskytnúť príležitosti a výzvy aj o 20-30 rokov. A mnohé akcie závisia hlavne od zapojenia miestnej a regionálnej úrovne. A všetky úrovne si musia uznať svoje sily a slabosti, ale jedno jasné musia spolupracovať a preto sme sa tu zišli, aby sme sa navzájom lepšie pochopili a aby sme sa dohodli na našej spoločnej práci. Chcela by som z celého srdca privítať eh, predseda Európskej komisie pána Barosa a podpredsedu eh, švédskeho eh, predsedníctva pána Olofsona a ešte aj chcem privítať starého, aj keď nie až taký starý, starého priatelia, pána Vanden Brandeho, predsedu pre výbor regionov a taktiež Pavela Sameckého, komisára pre regionálnu politiku. A teraz vám dávam pán Luc Vanden slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár, vážení kolegovia, pani pán podpr- podpredseda, pán Delabár, vážení kolegovia, dámy a páni, je mi naozaj potešením opäť sa s vami stretnúť na tomto Európskom týždni pre regióny a mesta. Deje sa to každý rok a zameriava sa to na e, kohéziu, koordináciu všetkých úrovní, medziinštitucionálnu spoluprácu s cieľom vybudovať spoločne Európu. Uh, Ide o e, rešpektovanie všetkých úrovní správy e, na politických rozhodnutiach a budem pokračovať po holandsky. Vaša prítomnosť a vaša angažovanosť znamená, že e, táto udalosť má naozaj pevnú politickú dimenziu. Vidíme tu jasnú vôľu prijať dôležité rozhodnutia, spolupracovať s komisiou a zamýšľať sa nad regionálnym dopadom rozhodnutí. Naozaj som rád, že tu môžem privítať znovu zvoleného predsedu Európskej komisie pána Barosa. Tesne predtým, ako zostaví nové kolegium a máme aj nové partnerstvo pre budúcnosť. Takže chcem zablahoželať pánovi Barosovi e, za to, že bol znovu zvolený a že bude pokračovať vo svojom diele. Miestne a regionálne úrady sú priamo zodpovedné za implementáciu akčného programu, ktorý ste tak správne načrtli. Účinné konanie na vyvedenie Európy z krízy a taktiež popredná úloha v boji proti klimatickým zmenám a vývoj nového e, kohezného modelu a udržateľných energií je vašou úlohou. Otvorené dni sú taktiež, vážení kolegovia, e, platformou na otvorenú komunikáciu a naozaj chcem zdať hold pánovi Sameckému za vynikajúcu spoluprácu už po siedmikrát krát tak ako to bolo predtým s pani predsedničkou, um, s generálnym riaditeľstvom pre regionálny rozvoj. Takže ja chcem povedať v mene môjho výboru, ako nás tešia, tešia pozitívne výsledky írskeho referenda a môžem iba zodpovedať to, čo pán Barroso už povedal. Ďakujem Írsko sú to dobré správy pre Európu a dobré správy pre e, územnú súdržnosť. Nová zmluva predstavuje základy pre dynamickejšiu, demokratickejšiu a transparentnejšiu úniu a bude lepšie vybavená na to, aby zareagovala na výzvy na našom kontinente a na celom svete. A čo sa týka otvorených dní, tu by som chcel poukázať iba na niekoľko eh, významných udalostí v nadchádzajúcich dňoch. Členské krajiny a Európa môžu počítať s miestnymi regionálnymi aktérmi, čo sa týka regionálnych odpovedí na hospodárskú krízu. Miestny príspevok na boj proti klimatickým zmenám, územná spolupráca na posilnenie integrácie, udržateľný rozvoj a lepšia kvalita života. V prvom rade k regionálnym odpovediam na krízu. Náš odkaz je jasný. Dopad krízy sa líši e, medzi jednotlivými regiónmi, ale riešenia závisia od regionálnych činností. Riešenia závisia od takýchto činností. Väčšina toho, čo sa deje na miestnej regionálnej úrovni, má silný územný rozmer pre väčšinu miest a regiónov. Táto kríza nás čím viac tým e, intenzívnejšie vystavuje vplyvom celosvetového trhu. Má to dopad na zamestnanosť, na rozpočty, takže je potrebné byť e, inovatívnejšími Takže tu výbor regionov zajtra odprezentuje výsledok svojej konzultácie na, v oblasti stratégie post-Lisabon a zúčastnilo sa 80 miestnych a regionálnych aktérov. A v neposlednom rade e, v stredu spustím e, systém pre európskych podnikateľov. Ide o to e, podporovať takéhoto ducha podnikateľov a chceme, aby aj rada bola flexibilná, čo sa týka spolufinancovania, čo sa týka zaobchádzanie v takýchto mimoriadnych okolnostiach, akých sa teraz nachádzame. Po druhé, tieto otvorené dni svedčia o tom, že mestá a regióny sú aktívnymi aktérmi na boj proti klimatickým zmenám. Mnohé už sú zelenšie, miestne hospodárstva a, majú, a týka sa to aj rozpočtov a verejných služieb. Takže e, je tu spolupráca, výmena osvedčených postupov e, aj v oblasti prevencií, adaptácie, energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a udržateľného dopravy. Preto mesta a regióny budú zastúpené na konferencii OSN o klíme v Kodani. E, pre nás budú klimatické zmeny naďalej prioritou aj po kodaňskej konferencii. A v tomto duchu sme privítali aj budúceho predsedu mm, amerického výboru budúcu stredu, aby nám povedal niečo o prehlbenej spolupráci medzi Európou a USA. A po tretie, spolupráca medzi územiami to je najjasnejší príklad, ktorý svedčí o tom, že Únia predstavuje skutočnú hodnotu a zlepšuje každodenný život našich občanov. Cezhraničné programy. Je tu Európska skupina, potom uh, stratégia na uh, pobaltskú oblasť a to isté platí aj v oblasti Severného mora a Dunaja. Takže ide o územnú kohéziu. O tom všetkom sa bude hovoriť o nadchádzajúcich dňoch a svedčí to o skutočný záujem o regionálne úrady. A v neposlednom rade rozpráva o budúcich prioritách únie a jej rozpočte. Táto diskusia bude intenzívnejšia. Myslíme si, že politiky súdržnosti by naďalej mali byť prístupné pre všetky územia, prístupné naozaj pre všetky regióny tí tradiční eh, vyhercovia a tí, ktorí prehrávajú, toto, na všetko toto všetko plývajú kríza, demografické podmienky a klimatické zmeny. Budúce politiky pre kohéziu musia rozvíjať potenciál na udržateľný rozvoj vo všetkých regiónoch a to tým, že sa budú zlepšovať inovatívne kapacity, duch podnikania, udržateľnosť, zamestnateľnosť a prístupnosť a naviac e, územná súdržnosť musí byť videná ako nová sloboda pre našich občanov. Sloboda rozhodnúť sa, kde e, chceme žiť a pracovať napriek nejakým prípadným e, zemepisným handicapom. Územná rôznorodosť sa musí stať medziregionálnou silou. Európa nemôže pracovať bez regiónov a miest v akejkoľvek oblasti. Nikto nemôže postaviť e, dom tým, že začne od strechy. Európske mesta a regióny musia byť videné ako e, pevný, pevná pôda, na ktorej môžeme vybudovať našu úniu v skutočnom partnerstve. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Dobre, takže teraz by som dala slovo pánovi Sameckému. Vážená pani predsednička, vážená pani podpredsednička vlády, vážený pán predseda komisie, vážený členovia výboru pre regionálny rozvoj. Dámy a páni, srdečne vás vítam na 7. podujatí otvorených dní Európsky týždeň miest a obcí tu v Bruseli. Našich 7 tisíc hostí sú to odborníci, akademici, obchodníci, zástupcovia aj krajín únie, aj celého sveta. Sú to aj zástupcovia z USA, z Číny, z Ruska, z Brazílie, z Ukrajiny Vďaka tomu je toto podujatie veľmi významným pre koheznú politiku Európskej únie. Politika súdržnosti Európskej únie poskytuje e, viac ako len financie, umožňuje ľudí všetkým, zo všetkých kútov z Európskej únie vymieňať si skúsenosti a nachádzať najlepšie spôsoby na rozvoj svojich regiónov. Od e, minulého roka, od tohto podujatia sa toho udialo mnoho. Museli sme čeliť hospodárskej kríze, museli sme sa s ňou vyrovnať, predstavili sme hospodársky plán obnovy a tiež opatrenia na miestnej a regionálnej úrovni. Tým, že toto podujatie sústraďujeme na hlavné výzvy, európsku reakciu na tieto výzvy. Chceme, aby prebehla výmena názorov a aby sme sa lepšie poučili, ako môžu naše regióny lepšie obstať v týchto skúškach, ako ich môžu vnímať ako príležitosť. Toto podujatie sa bude sústreďovať na inovácie, klimatické zmeny, územnú spoluprácu a politiku súdržnosti. Poprvé, oblasť inovácií. Európska únia je hrdá na to, že má vo svojich radoch dve z troch najinovatívnejších krajín na svete, ale zároveň 17 našich členských krajín sú pod priemerom Európskej únie. Rovnaký nepomer sa ukazuje aj medzi regiónmi Európy. Zhruba polovica týchto regiónov vykazuje veľký, veľkú priepasť medzi obchodnou výkonnosťou. Musíme sústreďovať na oblasť inovácií, pretože to úzko súvisí s politikou súdržnosti. Únia má v pláne investovať viac ako 90 miliárd do roku 2013 Zhruba jedna štvrtina tejto politiky súdržnosti sa preinvestuje práve do inovácií. Chceme diskutovať o tom, ako možno najlepšie využiť to, tieto financie, aby sme investovali do dlhodobého vývoja Európskej únie. Druhý bod, klimatické zmeny. Záväzky Európskej únie v boji proti klimatickým zmenám si vyžadujú, aby regióny zreformovali svoje hospodárstvo, najmä v tých menej rozvinutých členských štátoch. Toto podujatie otvorených dní chce poukázať na najlepšie postupy v regiónoch na boj proti klimatickým zmenám a tiež umožní diskutovať o tom, ako politika súdržnosti môže prispieť k udržateľnému hospodárskému rastu. Ďalšou významnou témou týchto otvorených dní je územná spolupráca. Tento rok komisia schválila Európsku stratégiu pre región Baltského mora. Tento nový odsek politiky súdržnosti reprezentuje nový spôsob spolupráce a poskytuje aj makrovizuálny prístup eh, pre ďalšie oblasti Európskej únie. Mnohí z našich partnerov eh, v tejto baltskej stratégii sú tu prítomní a budeme s nimi môcť diskutovať o tom, ako môžeme čo najefektívnejšie spolupracovať a umožniť spoluprácu aj v iných regiónoch, ako napríklad eh, v okolí rieky Dunaj. Poslednou takou kľúčovou témou tohto podujatie je budúcnosť politiky súdržnosti. Nedávno prebehla revízia programov z rokov 2000 až 2006 a vyplynula z neho potreba revidovať význam tejto politiky, ale tiež potreba reformovať túto politiku. Musíme ju sústredovať skôr na výsledky a zjednodušiť túto politiku. Moja predchodkyňa pani Hübnerová, spustila významné diskusie o budúcnosti tejto politiky, ale táto téma je dôležitá aj pre mňa osobne. Na základe týchto rokovaní by som chcel predložiť orientačný dokument o budúcnosti politiky súdržnosti. Som si istý, že rokovania v, v rámci mnohých seminárov obohatia naše úvahy v tomto smere. Tentokrát chceme, aby toto podujatie otvorených dní bolo poučnejšie ako v minulosti. Poprvýkrát zjednotíme viac ako 60 renomovaných akademikov z celého sveta, aby nám poskytli vedecký pohľad na tieto kľúčové témy. Okrem toho vás chcem pozvať, aby ste sa zúčastnili a navštívili stan tohto podujatia, ktorý je na ulici Archimed a aby ste sa oboznámili s rôznymi podujatiami, ktoré prebehnú tento týždeň. Predtým, ako skončím svoj prejav, by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli e, k prípravám tohto podujatia otvorených dní bolo to umožnené vďaka inšpirujúcej spolupráci všetkých partnerov, ktorí boli zapojení najmä medzi generálnym riaditeľom Komisie pre regionálny rozvoj, výboru regionov, Európskym parlamentom a tiež samotnými regiónmi a mestami a ich zastúpeniami tu v Bruseli. V nadchádzajúcich dňoch chcem zaželať to najlepšie všetkým tým, ktorí sa zapoja do našich podujatí a seminárov a dúfam, že využijete všetky vedomosti a nápady, ktoré máte k dispozícii že si budete vymieňať eh, v týchto dňoch. Eh, poučte sa, vezmite si ich domov a odovzdajte ich ďalej. Ďakujem. You, have... Ďakujem, Ďakujem, pán komisár. Teraz eh, kľúčový prejav predsedu Barosa. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda výboru regionov, pani predsedníčka výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, pani e, vicepremiérka Švédska, ktorá zastupuje švédske predsedníctvo, pán komisár, dámy poslankyne a páni poslanci, dámy a páni, drahí priatelia. Som vždy veľmi rád, keď sa môžem zúčastniť otvorenia otvorených dní. Zvykol som si na toto veľmi dôležité fórum pre regióny a pre všetkých európskych zodpovedných činiteľov. Chcem poďakovať výboru regiónov, ako aj komisárovi pre regionálny rozvoj a jeho generálnemu riaditeľstvu za túto iniciatívu. Vrát Vrátil som sa zo samitu G20 v Pittsburghu a z konferencie OSN o klimatických e, zmenách, ktoré sa konali e, popri e, valnom zhromaždení OSN. Máme teraz dve veľké výzvy, ekonomická a finančná kríza a boj proti klimatickým zmenám. Vzhľadom na tento výnimočný rozsah týchto problémov politika nie je dosť, nestačí a práve to je téma, ktorú ste si vy vybrali aj na tieto otvorené dni. To, e, svetové výzvy a európska odpoveď na ne. Treba nájsť odpovede na nové otázky, lebo svet, ktorý vyjde z krízy, nebude už taký ako predtým. Budeme potrebovať nové pravidlá a nové politické výzvy. Samozrejme, že teraz musíme dosiahnuť to, aby sme vyšli z krízy. Náš plán obnovy, ktorý je na európskej úrovni koordinovaný, je obrovským, obrovskou rozpočtovou výzvou. Nikdy sme nič podobné nemali. Viac ako 5 HDP Európy eh, v súčasnosti sa nasadzuje na tento program. Tento program bude aktívny vo viacerých frontoch, bude podporovať pomoc zamestnanosti, investície do inovácie, do konkurencieschopnosti a do infraštruktúry. Európa takisto iniciatívne navrhla e, svetovú dynamiku e, a proces G20, aby sa prepojili protikrízové opatrenia v hlavných ekonomikách. Na svetovú krízu treba nájsť svetové riešenie. A v Pittsburghu spolu s partnermi sme sa rozhodli toto zosúladenie a túto spoluprácu predĺžiť. V súčasnosti e, prebieha kontrola svetovej kontroly a príspevok Európskej únie je tu veľmi dôležitý, pretože by som povedal, že ako si prirodzene, inštinktívne sme za princíp globálneho riadenia. Pokiaľ ide o finančný plán po naliehavej záchrane, e, nás očakávajú E, dlhodobé reformy. Európa chce presvedčiť G20, aby sme sa dohodli na reforme finančného systému, ktorá, ktorý by zaviedol viac dôveryhodnosti a viac etiky. Reálna ekonomika to potrebuje. Európa e, v Pittsburghu navrhla riešenia. Viete dobre, že Európska komisia navrhla skutočný európsky systém finančného dohľadu, Legislatívne návrhy sú už na stole rady a pravdou je to, že sme prví na svete, kto navrhol konkrétne legislatívne návrhy reform, ktoré sú veľmi ambiciozne. Samozrejme, že ešte nie sme na konci tunela. Ekonomická a finančná situácia je ešte stále krehká. Ešte nie sme zachránení pred sociálnym napätím ale e, máme tu aj prvé povzbudzujúce signály. Voľný pád svetovej ekonomiky sa spomalil, komisia e, zrevidovala smerom navrh e, svoje odhady na rast Európskej únie, ekonomiky Európskej únie na druhý pol rok 2009 ale e, udržateľný rast nebude, e, kým bude narastať nezamestnanosť. Pre nás to nie je dostačujúce. My nemôžeme povedať, že došlo k oživeniu, keď narastá miera nezamestnanosti. E, nezamestnanosť to je naša hlavná obava, pretože postihuje tých najzraniteľnejších, nekvalifikovaných mladých a to sú tie najpoškodenejšie kategórie. Prináša to sociálne vylúčenie, prekérnosť a dokonca aj chudobu. A oslabuje aj spotrebu. Všetci musíme dostať svoje zodpovednosti na všetkých e, úrovniach rozhodovania a máme, mali by sme pomôcť mobilizácii proti, boju, v boji proti nezamestnanosti v Európe. Európa Eh, už je, urobila svoju časť eh, svojej cesty v tejto oblasti, pokiaľ ide o oživenie Zmobilizovali sme isté európske zdroje, aby sme konali e, naozaj na pravom mieste. Snažíme sa zvýšiť kvalifikáciu mladých, zvýšiť konkurencieschopnosť do budúcnosti. Tu však potrebujeme veľmi úzke partnerstvo medzi všetkými aktérmi EÚ, členské štáty, regióny a sociálni partnery tak, aby sme mohli aplikovať inovačné investície do vzdelávania a školenia. Ekonomik, znalostná ekonomika musí byť prioritou. Na európskej úrovni sme už takisto zrevidovali procedúry e, štrukturálnych fondov a fondov prispôsobovania sa e, globalizácii pre tých, ktorí nie sú konkurencieschopní a pre tých, ktorí stratili zamestnanosť, aby sa mohli opätovne zapojiť do pracovného trhu. Rovnako sme predložili návrh o podmienkach financovania Európskeho sociálneho fondu, aby sme odpovedali na naliehavé otázky krízy. E, Upozorním radu, že je naozaj nevyhnutné tento návrh schváliť. Je jasné, že v e, sociálnej a ekonomickej situácii, akú teraz prežívame, potrebujeme väčšiu flexibilitu pri využívaní štrukturálnych fondov. Regióny to veľmi dobre vedia. Ďalší príklad európskej iniciatívy je, že sme sa rozhodli e, pre nový mechanizmus mikrokreditov 700 miliónov eur, čo by malo dať šancu tým e, nezamestnaným, ktorí chcú vytvoriť malé podniky. Solidarita musí byť hlavným princípom európskej aktivity. Dámy a páni, veľa vážení e, členovia výboru regionov, aj par- poslanci parlamentu, vážení priatelia. Keď e, hovorím o solidarite, je to niečo konkrétne. A iba na konci minulého týždňa sme mali veľmi dobré správy z Írska. Írsko povedalo áno Európe. Bolo to jasné, silné áno. A ja si myslím, že rozhodnutie Írov tentokrát je taktiež uznaním toho, že Írsko ťažilo e, z európskej solidarity. Íri uznali, že EÚ bol, bola dôležitým faktorom v reakcii na hospodárskú a sociálnu krízu. A je nevyhnutné, že v súčasnosti musíme hovoriť o kríze. Ale jedného dňa táto kríza bude už iba zlou spomienkou a čím skôr to bude, tým lepšie. No a keď to tak bude, tak musíme byť pripravení na obnovu. A preto je zásadné, aby sme sa naďalej pripravovali na budúcnosť. Politické usmernenia, ktoré som odprezentovala pred pár týždňami pre budúcu komisiu, a teraz po mojom znovu zvolení toto usmernenia vlastne schválila Európsky parlament. Tam je e, globálna vízia pre Európu až do roku 2020. E, reformovať Európu na zelené hospodárstvo, e, znalostné hospodárstvo, udržateľné hospodárstvo. No a tu sa treba zamerať na inovácie. Keď zrealizujeme túto politickú víziu, tak to znamená, že e, príjmeme aj e, stratégiu post-Lisabon. Výbor pre regióny teraz práve e, vypracoval zaujímavú správu o budúcnosti tejto lisabonskej stratégie. A to, čo tam je, je pre nás dôležité. Pretože vy nie ste iba e, správcami štrukturálnych fondov, vy máte taktiež spoločnú zodpovednosť za politiky, ktorej sa týka naša spoločná stratégia, výskum, rozvoj, inovácie, podnikateľské prostredie, vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, doprava, energetická účinnosť. A naozaj potrebujeme, aby sa miestne regionálne úrady angažovali. Všetci sme e, Európania, teda musíme sa navzájom učiť z pozitívnych skúseností. Uvedomujeme si, že úspech post Lisabonskej stratégie v Európe bude závisieť od vás. Táto postlisabonská stratégia nám umožní dostať sa z krízy a určí úlohu každého aktéra pri realizácii našej vízie. Ja mám na mysli našu víziu inkluzívneho, udržateľného, trového sociálneho hospodárstva. Budeme mať vysokokvalitné vzdelávanie a bude sa podporovať duch podnikavosti. Bude to nízko uhlíkové hospodárstvo otvorené, konkurencieschopné, také, ktoré bude podporovať inovácie a bude na špičke výskumu a vývoja. Budeme investovať do sociálnej súdržnosti napríklad tým, že poskytneme skutočné celoživotné vzdelávanie a vytvoríme zelené e, a biele pracovné miesta v našom hospodárstve. Takáto radikálna reforma predpokladá však dva, dve podmienky. Poprvé, V politických usmerneniach som napísal, že potrebujeme partnerstvo na pokrok. Ak sa máme postaviť súčasným výzvam, tak všetci aktéry spoločnosti, európske inštitúcie, národné, regionálne a miestne úrady, sociálni partneri a občianská spoločnosť musia spolupracovať, aby sme sa posunuli vpred rovnakým smerom. Ako viete, aj predseda Van den Brande to vedia, vieme veľmi dobre. A nie je to len preto, že tu teraz stojím pred vami. Ja som o tom hlboko presvedčený. Iba vďaka partnerstvu na všetkých úrovniach e, rozhodovania sa nám podarí zrealizovať takú Európu, o akej snívame. A ja som to povedal, keď som prezentoval môj program na nadchádzajúcich 5 rokov na pôde Európskeho parlamentu. Bez tohto partnerstva e, by sme neboli tak úspešní, ako napríklad v Írsku, ja som tam bol, bol som v Limriku a práve preto, že sme to nenechali iba na štát alebo na politické strany, ale preto, že sme e, naozaj zapoli všetky vrstvy politickej spoločnosti. Preto taká väčšina Írov sa vyjadrila jasne za Európu. Ale je tu ešte aj druhá podmienka treba investovať do nových zdrojov udržateľného rozvoja. Je to zjavné. Nemôžeme byť konkurencieschopní s Čínou, Indiou alebo ďalšími novými ekonomikami tým, že použijeme e, už zaužívané nástroje. Musíme nájsť nové zdroje rastu napríklad zelené hospodárstvo, nové energetické modely, siete budúcnosti a taktiež infraštruktúru a technológie budúcnosti. A tu sa dostávam k druhej veľkej výzve, o ktorej som hovoril, a síce klimatické zmeny. Aj tu je Európa lídrom a to svedčí o našej politickej odhodlanosti. Európa je odhodlaná sa posunúť vpred. Máme ambiciózny európsky akčný plán, ktorý slúži ako príklad zvyšku sveta. My, Európania, e, sme podporili medzinárodné rozhovory, budeme v tom pokračovať a je zásadné, aby naši partnery nás nasledovali. USA, Japonsko, aj oni sa teraz posúvajú smerom k zelenému znalostnému hospodárstvu. Je to správny smer, ale musíme sa naďalej e, sústrediť a e, zintenzívniť na, našu snahu. E, Európa, regióny a mesta musia investovať do e, novatorských zmien, aby sme podporili európsky model spoločnosti, aby sme boli taktiež konkurencieschopní na celosvetovej e, scéne. Globalizácia nie je nepriateľom subsidiarity. Nie, presný opak je pravdou. Regióny sú najdôležitejším miestom na získavanie vedomostí a rozvíjanie hospodárskych činností, zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a inovatívnych systémov. Cieľom e, politiky súdržnosti je práve podporiť európsku solidaritu a posilniť regióny, aby sa mohli postaviť všetkým týmto výzvam. A preto som tu dnes pred vami, aby som vám povedal na začiatku nového cyklu EÚ, že som naozaj presvedčený o budúcnosti politiky súdržnosti a regionálnej politiky a toto sú dva prvky, ktoré sú zásadné preto, aby sme nanovo zadefinovali Európsku úniu. Ďakujem za pozornosť. Rada by som poďakovala predsedovi Barosovi nielen za to, že tu medzi nás dnes prišiel, ale aj za to, že za posledných 5 rokov E, za každým sa zúčastňuje našho podujatia otvorených dní. Ďakujeme. Teraz aby som dala slovo pani Olofsona, aby sa vyjadrila v mene švedského predsedníctva. Nech sa páči. Pani predsedníčka, vážení kolegovia, členové výboru regionov, dámy a páni, je mi veľkou cťou vystúpiť tu v mene švedského predsedníctva na otvorení e, tohto ročných otvorených dní. Táto rozpráva je dôkazom e, toho, čo je základom Európskej únie. Žiaľ, nebude môcť e, byť tu až do konca, pretože musím sa vrátiť späť do Švedska, aby som prezentovala európsky program pre manželky ambasádorov pre malé podniky. Musíme sa sústredovať na podporovanie malých podnikov a myslím, že to je zdroj aj pre regionálny rozvoj budúcnosti. Keď sa ľudia z celej Európy zjednotia a chcú prezentovať svoje myšlienky a nápady o regionálnom rozvoji, je to prínosné. Vieme, že inovácie a inovačné riešenia v minulosti už prispeli k tomu, aby sa každý jeden región vedel vysporiadať s globálnymi problémami. Vaša prítomnosť e, a vaša schopnosť absorbovať e, veľmi výrazne ovplyvňujú schopnosť reagovať na tieto výzvy. Celkom iste e, sa musíme vysporiadať s globálnymi výzvami rovnako ako zvyšok sveta. Aj Európa trpí dôsledkami finančnej krízy a zároveň musíme pripraviť globálne globálnu odpoveď na globálne problémy. Musíme sa vysporiadať s výzvami, ktorým čelíme. Je starosťou aj nás, Európy, aj celého sveta, aby všetky tieto výzvy boli vyriešené čo najrýchlejšie a čo najúspešnejšie. Musíme nájsť riešenie na jednotlivých e, úrovniach, osobitne aj na európskej úrovni, aj na globálnej a regionálnej úrovni. Som si istá, že sa nám to podarí že sa nám podarí vyriešiť aj globálnu nestabilitu, aj problémy klimatických zmien zároveň. Teraz máme totiž príležitosť vytvoriť hospodárstvo, ktoré dokáže využiť obrovské príležitosti rastu, zamestnanosti a konkurenceschopnosti, ktoré vyplynú z tej obrovskej klimatickej zmeny. Európska únia a členské štáty musia byť hnacou silou transformácií našeho hospodárstva na ekoefektívne hospodárstvo. Aby sa nám to podarilo, musíme e, schváliť e, zvážené politiky, musíme si stanoviť e, rozumné cieľa, musíme aplikovať technológiu. Vďaka tomu sa nám podarí využiť plný potenciál našho hospodárstva a najefektívnejšie využiť naše zdroje. Takto sa nám podarí zvýšiť našu prosperitu a konkurencieschopnosť a zároveň znížiť náš negatívny vplyv na životné prostredie a klímu. Balíček e, o klíme a energii napríklad e, ponúka príležitosť viesť v úsilí nachádzania riešení a nezabúdajte, nechceme byť druhý najlepší, to nie je pre nás dosť dobré. Viem, že už dnes môžeme tvrdiť, že až 30 celkového rozpočtu z politiky súdržnosti sa očakáva, že sa bude investovať do zeleného hospodárstva. Nie pochyb, podľa mňa, že musíme pokračovať v tomto úsilí aj po roku 2013. Okrem toho, potrebujeme aj národné a regionálne riešenia krízy, pretože občania Európy potrebujú viac a lepších pracovných miest aj v mestách, ale aj vo vidieckých oblastiach. A preto krajiny a regióny by mali zohrávať významnú úlohu spoločne s celou Európskou úniou, a to najmä prostredníctvom politiky súdržnosti. Miestna a regionálna úroveň musí mať väčšiu mieru zodpovednosti o súvislosti s rastom a využívaním zdrojov. Využívanie zdrojov tiež vyžaduje dobre fungujúcu spoluprácu a koordináciu na regionálnej, miestnej a európskej úrovni jedným spôsobom, ako toto môžeme dosiahnuť, je zjednodušenie zjednodušením implementáciu financovania Európskej únie a preto komisia predložila návrh na zmenu v oblasti čerpania štrukturálnych fondov. Na základe mojich skúseností z miestnej regionálnej úrovni ako politička, ale aj ako um, osoba, ktorá riadila využívanie štrukturálnych fondov, som presvedčená, že musíme sa snažiť zjednodušiť pravidlá pre využívanie týchto fondov čo najviac. Som si istá, že mnohí z vás, ktorí tu dnes sedíte, so mnou v tomto súhlasíte, ale tiež som si istá, že sa nám podarí zhodnúť sa aj v tom, že zároveň musíme chrániť základné princípy fungovania štrukturálnych fondov, že ich výsledkom by malo byť rozumné a zodpovedné využívanie finančných zdrojov Európskej únie. Budúcnosť politiky súdržnosti musí byť súčasťou reakcie na globálne výzvy. Myslím si, že je dôležité zachovať prepojenie medzi politikou súdržnosti a lisabonskými cieľmi. Tento strategický prístup k politike súdržnosti môže pozitívne prispieť k naplneniu programov, ktoré boli stanovené a zároveň umožní využiť rozumnejšie a efektívnejšie zdroje, ktoré máme k dispozícii Dovolte mi povedať, že je čoraz jasnejšie, že konkurencieschopnosť a prosperita Európskej únie závisí na plnom využití potenciálu všetkých občanov a na zabezpečení rovnosti príležitosti pre všetkých. Inovatívne a rozrastajúce sa malé a stredné podniky sú súčasťou eh, tejto reakcie. Stanovili sme si cieľ v Lisabonskom programe a síce, že 60% zamestnanosť pre ženy by mala byť poskytnutá a už sa nám ho takmer podarilo splniť, e, pokiaľ ide o samostatne zárobkové, e, zárobkovo činné ženy. Tam e, ešte nie sú ciele celkom splnené musíme sa sústredovať eh, aj na nedostatky eh, v, tom smere, že ešte nevyužívame celkom vedomosti, ktoré máme k dispozícii. Musíme využívať potenciál všetkých občanov eh, pri diskutovaní o budúcich politikách a tiež politike pre malé stredné podniky a pre regionálny rozvoj. Strategický prístup musí zdôrazňovať aj jedinečnosť a jedinečný možný rozvoj každého jedného regiónu. Som si istá, že toto podujatie otvorených dní vás obohatí e, v nápadoch, ktoré môžete rozširovať aj doma, ale tieto riešenia je potrebné vždy prispôsobiť, aby vyhovovali kontextu vášho regiónu. Musíte využívať metódy, ktoré vyhovujú vašim silám aj vašim slabostiam. A myšlienka, že politika súdržnosti by mala vo väčšej miere sústreďovať na konkrétne miesta, je niečo, na čo sa musíme sústredovať. Som presvedčená, že musíme prispôsobiť e, túto politiku regionálnym a územným konkrétnym podmienkam. A práve preto švedské predsedníctvo sa stanovilo ako jednu zo svojich priorít zriadiť makroregionálne stratégie v rámci politického programu Európskej únie. Sústredujeme sa tiež na stratégiu v oblasti Balského mora. Dúfame, že sa nám podarí naplniť túto stratégiu, že rada ju podporí a schváli koncom tohto mesiaca. Domnievame sa, že reakcia na globálne výzvy do istej miery e, sa nachádza aj na tej makroregionálnej úrovni. Tento prístup e, by mal fungovať na celoeurópskej úrovni v hľadaní riešení. Chcem oceniť prácu Rady Európy, ktorá podporila rozvoj spolupráce medzi regiónmi Stratégia pre oblasť Balckého mora by nemala a nesmie sa využívať e, ako jednotný vzor pre ostatné e, mikroregióny, ale mala by to byť nepochybná inšpirácia e, v prospech celej Európskej únie. Som presvedčená, že ešte aj na ďalších seminároch budeme diskutovať o tejto téme v nadchádzajúcich dňoch. Ak budú ďalšie podobné iniciatívy a ak sa im podarí presadiť sa, vaše nápady a návrhy je potrebné prezentovať. Mikroregionálne stratégie musia pochádzať zo želania spolupracovať. Mali by sme vychádzať z územných jednotiek a takýmto spôsobom uznáme rôznorodosť na celom území Európskej únie a podarí sa nám využiť potenciál každého jedného kúta Európskej únie. Stratégia pre Baltské more sa vysporiadáva s problémami, ktoré sú typické pre náš región. Je to more, ktoré je jedným z najviac znečistených na celom svete. Situácia v vlastnej infraštruktúry ešte stále e, ozrkadľuje keď rozdelenosť, aká kedy spanovala v tomto regióne. Táto stratégia by výrazne pomohla spolupráci na cezhraničnej úrovni a vo všetkých odvetviach v tomto regióne. Stratégia sa zameriava na zlepšenie životného prostredia v tomto regióne a tiež na zvýšenie konkurenceschopnosti tohto regiónu. Chceme sa sústredovať na posilnenie vnútorného trhu, na zvýšenie investícií do infraštruktúry a vďaka tomu priblížiť túto oblasť zvyšku Európskej únie. Ďalším cieľom je tiež posilnenie e, oblasti výskumu a vývoja, a predovšetkým v oblasti energie a klimatických zmien. Ako viete, táto stratégia nepožaduje žiadne navýšené financovanie alebo organizácie, e, vychádza z efektívnejšieho využívania existujúcich finančných zdrojov Európskej únie a zjednodušeného využívania týchto zdrojov. Sme presvedčení, že zdroje na európskej úrovni a na regionálnej úrovni by sa mali využívať v maximálnej eh, možnej miere bez ďalšieho navyšovania týchto prostriedkov. Z doboda hľadiska vnímame túto stratégiu a tento región ako strategický a to z viacerých dôvodov. Región Balckého mora by mal byť uznaný na globálnej úrovni zo svojich ekologických dôvodov e, v oblasti výskumu, vzdelávania a atraktívnych obchodných podmienok, dámy a páni. Globálne výzvy si vyžadujú globálne riešenia aby sme boli schopní absorbovať poučenia z minulosti z predchádzajúcich generácií. Snažila som sa prezentovať vám, aké riešenia by som si ja vedela predstaviť a dúfame, že niektoré z nich sa objavia aj v záveroch tohto podujatia. Európska reakcia na náš spoločný cieľ, na našu spoločnú globálnu výzvu sú súčtom všetkých úsilí na miestnej a regionálnej úrovni a tiež na európskej a globálnej úrovni nezabúdajme, že v ťažkých časoch potrebujeme správne riadenie. Ak Európa chce byť v popredí, každý jeden z vás musí viesť, aby sme dosiahli ekoefektívne hospodárstvo, aj sociálne zabezpečenie, aj ochranu životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vicepremiérka. Chcem sa poďakovať e, obidvom kľúčovým rečníkom. Viem, že niektorí musia odísť, ale my tu ostávame, aby sme mali panelovú diskusiu a tomuto bude predsedať e, niekto, kto sa už roky venuje tomuto podujatiu, pán e, Jackie Davis a potom taktiež budú prítomní tí, ktorí už dobre poznáte, predseda výboru regiónov, predsedkynia výboru parlamentu, ale tentokrát máme aj dvoch nových hostí, ktorých tu chcem naozaj z celého srdca eh, privítať pani Helma Oroš, eh, starostka Dražďan a pán López Alvarez, predseda baskickej vlády. Takže ďakujem obidvom za to, že ste prišli medzi nás. Takže Jackie, potrebujeme tuto teraz tvoju profesionalitu. Thank you very much indeed. Ďakujem pekne, pani Hübnerová. Ja som sa len lúčila s kľúčovými rečníkmi, ako povedala pani Hübnerová. Máme naozaj vynikajúci panel dnes po obede, už ich predstavila, už to teda nebudem robiť. Máme trochu viac ako hodinu na túto rozpravu a pokúsime sa si vás vypočuť v čo najväčšom množstve a taktiež zareagovať na prípadné otázky. Takže už žiadne prejavy, priamo debata, priamo otázky. Takže ja položím otázky, potom vám dám slovo a ak e, vás to upokojí, tak budem všetkým naozaj prísne e, dohliadať na čas. Naozaj sme veľa počuli od kľúčových rečníkov o riešeniach na hospodárskú krízu. To veľa, tu veľa závisí od regionálnych aktivít a ja sa chcem obrátiť smerom k tým, ktorí zastupujú regióny aby nám niečo povedali o svojich skúsenostiach. Takže pán López. E, Baskisko je jednou z najbohatšou oblasťou Španielska a vy ste prešli výraznou reštrukturalizáciou v posledných rokoch, aby ste boli schopní čeliť globalizácii, ale vidíte tu istú hrozbu že by ste sa mohli stať obeťou úspechu teraz, keď sú časy horšia. Teda čo by ste mohli spraviť, aby ste sa vyhli takémuto nebezpečenstvu? Dobré popoludne. Ja som presvedčený, že nie, pretože ak sme v minulosti vyvíjali úsilie na to, aby sme sa prispôsobili požiadavkám globalizovanej ekonomiky, tak dnes vychádzame z priaznivejšej situácie. Máme lepšie podmienky na prispôsobenie sa požiadavkám krízy, ktorá tiež je globálna. Takže správa Regióny 2020 a regionálna politika, správa e, o regionálnej politike Európskej komisie poukazuje na to, že e, baskické spoločenstvo je najlepšie pripraveným regiónom, e, ktoré dokáže čeliť globálnym výzvam, ako je kríza a klimatické zmeny. Baskicko má čosi viac ako 2 milióny obyvateľov e, a splochu 7200 km štvorcových máme 139,5 e, miliárd HDP a máme oveľa nižšiu nezamestnanosť ako zvyšok Baskicka a náš, my sme vyprodukovali 25,6 HDP celého e, Španielska a pracovná produktivita zamestnancov má 132, e, to je o 30 viac, ako je európsky priemer. Ako je to možné? Môžeme si to vysvetliť iba tým, že Baskicko je určite tým regiónom Európy, ktoré je, ktorá je najkonkurencieschopnejšia Naša schopnosť samozprávy je jedna z najvyšších vo svete. Ehm, Baskická vláda prijíma také rozhodnutia, ktoré sa týkajú 90 obyvateľov a ich života. A pokiaľ ide o vzdelávanie, zdravotníctvo, priemyselná politika, máme vlastnú políciu, máme vlastné verejné masovo-komunikačné prostriedky a máme ešte jedno špecifikum – a síce ekonomickú radu, ktorá umožňuje Baskicku rozhodovať sa nezávisle aj v oblasti daňovej a fiskálnej politiky. Vďaka tomu máme zdroje na financovanie našich rozhodnutí. Presne pred dvoma týždňami baskická vláda schválila balíček opatrení okolo 400 miliónov eur, ktoré sú určené na boj proti kríze a jej bezprostredným dôsledkom. Napríklad chceme spustiť investície do infraštruktúr vo verejných vo vernej oblasti, kde sa vytvoria pracovné miesta a zároveň aj pridaná hodnota pre celé spoločenstvo. Takisto chceme spustiť podporu e, nášho priemyselného pletiva tak, aby ani jeden podnik, ktorý má perspektívy do budúcnosti, aby nepodľahla kríze, pretože potom bude oveľa ťažšie postaviť ju na nohy. A po tretie sme rozhodnutí e, podporovať všetku inováciu a internacionalizáciu našich firiem. Po štvrté sme rozhodnutí staviť na to, čo je pre nás tou najlepšou pákou boja proti kríze. To je vzdelávanie a školenie. Školenie pracujúcich, permanentné školenie, ale aj vychovávanie mladých ľudí, aby mali také schopnosti e, na činnosti, aby dokázali e, e, sa v živote uplatniť a vytvorili solidárnejšiu spoločnosť. A potom e, máme ďalšie zdroje, a to je politik, sociálna politika, sociálne zdroje, čím chceme garantovať všetkým občanom to, aby neboli postihnutí e, účinkami krízy, aby oni neplatili za krízu. E, to v praxi znamená, aby tí najchudobnejší neplatili e, za krízu, ktorú nespôsobili. No a ešte chcem využiť môj rečnícky čas na to, že my nie sme sami a pri čelení kríze, ale zároveň chceme vytvoriť základy nielen novému ekonomickému modelu, novému ekonomickému rastu, ale aj novému modelu krajiny. Myslím si, že keď hovoríme, že tu boli nejaké špekulácie a ambície získať ľahko peniaze z deregulácie trhov, tak tie niektoré štáty, e, ktoré v tomto smere zlyhali, ja si myslím, že my teraz vieme toto všetko spochybniť, aby sme vytvorili nové základy, aby sme zadefinovali tie priestory a krajiny, ktoré sú udržateľné a solidárne. A mali by sme dokázať stanoviť nové modely ekonomického rastu, ktoré by nevychádzali zo špekulácie, ale z produktivity, ktorá jediná produkuje rast. Mali by sme dokázať zadefinovať nový model, ktorý by dokázal podporiť udržateľnosť a e, takisto za, e, zaručiť aj kvalitu, takisto aj v oblasti energetiky, či už obnoviteľných alebo tradičných energií. Ďalej chcem, chceli by sme zaviesť daňovú reformu tak, aby mali príslušné orgány také zdroje, ktoré potrebujú. Chceme nový model v oblasti inovácie, výskumu, e, v informovania sa a posúvania si informácií v oblasti a takisto aj v oblasti sociálnej politiky, aby sme mali tú najlepšiu sociálnu politiku a to je zamestnanosť. Toto sú naše výzvy. Ja viem, že veľa z toho, čo som povedal, e, je mimo našich kompetencií, ale toto je naša skúsenosť na lokálnej a regionálnej úrovni a to je nevyhnutné, aby sme túto debatu zasadili do istého kontextu, aby sme si stanovili nejaké východiska. Ďakujem. Ďakujem pekne. Odznelo toho veľa. A vrátime sa k tomu k tomu v rozprave. Ja položím podobnú otázku. Dražďany sú uh, eh, si Silicon Valley v Sasku a je tam veľmi silný automobilový priemysel a stále sa hovorí o zelenom rozumnom raste, ten nás má dostať z krízy. Ja sa vás pýtam, ako sa vás dotkla kríza a máte pocit, že môžete pokračovať v tomto uh, úspechu, aj keď ste veľmi zraniteľní v súčasnom kontexte? Ja, komisár. Vážený pán komisár, dámy a páni, najskôr chcem poďakovať eh, srdečne za možnosť tu vystúpiť. Nie je celkom samozrejmosťou, že zásobkynia komunálnej úrovne má možnosť vystúpiť eh, tu pre všetkými hostiami. Myslím si, že je to eh, veľmi dôležitý a správny signál, pretože mestá a regióny sú práve tými miestami, kde sa vytvára regionálna politika. Myslím si, že je vynikajúce, že aj v kontexte Lisabonskej zmluvy máme máme možnosť tu vystúpiť. Teraz, aby som sa vydala k vašej otázke, e, v krátkosti situácia v Draždenoch je takáto. Podniky sú e, viac menej ve zdravom stave sú isté problémy, ako ste naznačili Quimonda v oblasti mikroelektroniky, e, ďalej tiež niekoľko firiem v automobilovom priemysle bolo zasiahnutých, ale je to viac menej na stabilizovanej úrovni. Podarilo sa nám nedostatky vo vytváraní hodnôt eh, kompenzovať v iných oblastiach eh, a to dlhoročnou spoluprácou eh, s mm, firmami v rôznych oblastiach, tiež s vyskupnými organizáciami tým, že podporujeme ich fungovanie hospodárskymi stimulmi. Podarilo sa nám zabezpečiť aj nové akvizície, najmä v oblasti foto fotovoltaických eh, článkov. Eh, tam sa sústredíme na nové činnosti a preto sme v relatívne dobrej situácii napriek kríze. Eh, ďalším základným kameňom, ktorý priviedol k tejto situácii, je stabilná úroveň malých a stredných podnikov. To nie je len v Dražďanoch, je to v celom východnom Nemecku. Iste si spomínate, začiatkom 90. rokov po pokojnej revolúcii naše firmy si museli hľadať e, okrajové miesta v hospodárstve a to sa im vypláca až doteraz. Majú svoje miesto na trhu a dokážu flexibilne reagovať na všetky zmeny na hospodárskej a finančnej úrovni. A to sa dnes vypláca. Podarilo sa nám totiž vďaka e, kvalitnému hospodárskému rozvoju za posledné roky renomovať sa ehm, a ako jeden, jedno z dvoch eh, miest v Nemecku sme sa boli schopní zbaviť všetkých dlhov. Dráždení, eh, myslím si, že to môžem reálne povedať, eh, sa nestanú obeťou svojho vlastného úspechu. Mesto dokáže prekonať aj túto krízu, aj vďaka vybudovaným štruktúram v oblasti mikroelektroniky. Ak dovolíte, krátkosti to ob- odôvodním. V regióne je zhruba 40 tisíc zamestnaných v 1200 firmách v oblasti výskumu, najmä e, v odvetvi mikroelektroniky, a to už niekoľko rokov. E, je to skutočný zhluk e, výskumu, ktorý vznikol za posledné roky. Je to sektor, ktorý vytvára obrovské hodnoty, a tiež e, na vysokej úrovni, kvalitatívnej úrovni je tam veľmi dobré prepojenie výskumu, hospodárstva a štátnych inštitúcií. Aj región príjma kroky v tomto smere. Okazuje sa, že spolupráca prebieha na kvalitnej úrovni spolupráca s ďalšími regiónmi a to prináša pozitívne výsledky. Okrem toho, v rámci tohto zhluku sa uskutočňujú aj ďalšie činnosti, technologické, ďalšie vzdelávanie, ďalší rozvoj trhov, napríklad aj organické osvetľovanie, využívanie fotovoltaických článkov, ale aj výskum v oblasti tenkostených technológií. Všetci zúčastnení sú na jednej lodi. V tomto smere všetci sú veľmi angažovaní a praktické uplatňovanie výsledkov výskumu sa neskutočňuje len v regióne a v meste, ale aj v celom Sasku a na federálnej úrovni sú tu zavedené vynikajúce fungujúce výskumné programy, ktoré majú podporu aj z európskych fondov. v tejto oblasti sa nám podarilo za posledné roky získať eh, dosť výrazné, významné prostriedky pre dražďany a vďaka tomu sme mohli podporovať aj oblasť výskumu a vývoja. Mojím cieľom je eh, veľmi jasne tu vystúpiť eh, s tým posolstvom, že sme vďační za posledné dni e, sa Brusel jasne vyjadril k budúcnosti a v podpore kľúčových oblastí technológií. Myslím si, že to je veľmi dôležité ťažisko pre budúcnosť, keď sa nám podarí podporovať tieto kľúčové technológie v Európe aj naďalej a dať im eh, tú pozornosť, ktorú si zasluhujú. Myslím si, že vďaka tomu máme pozitívne výhľadky na budúcnosť, eh, pretože vieme, že rozvoj hospodárstva, priemyslu a výskumu bez týchto kľúčových technológií už eh, nedokáže fungovať a preto by sme sa mali pustiť do tohto boja. Ďakujem. Very... Ďakujem pekne, pani starostka. Práve sme si počuli tých, ktorí pracujú na regionálnej úrovni. A otvorené dni sú práve o vzájomnom učení sa, vymieňanie si dobrých skúseností v boji proti kríze. Takže ďakujem ešte raz. A teraz by som sa obrátila k prvému rečníkovi a hovorila o niektorých širších dopadoch európskej politiky. Na základe toho aj, čo povedali kľúčoví rečníci. Takže Pán komisár, my sme počuli o krátkodobých potrebách v kontexte krízy, viac flexibility v programoch, rýchlejšia implementácia. Takže ako sa dajú sklbiť tieto krátkodobé odpovede s dlhodobejšími predpovediami, ktoré potrebujete aj e, v kontexte európskeho financovania? Dá sa to sklbiť nejak úspešne? Nuž, myslím, že potreba flexibility sa netýka iba krátko e, dobého obdobia, ale aj dlhodobého, možno ešte viac, pretože niekedy sa krátkodobo ťažko veci menia a dlhodobo máme možnosť reagovať na e, trendy. A toto vyjadril aj pán predseda, keď hovoril o potrebe e, lepšieho zapojenia regiónov do Lisabonského procesu čiže preberať regionálne myšlienky a inovatívne prístupy. Hovoril, že je nedostačné privlastnenie si Lisabonskej stratégie, treba tu prekonať isté ťažkosti a pani vicepremiérka taktiež hovorila, že je potreba mať individuálny prístup v jednotlivých členských krajinách, ale aj na regionálnej a makroregionálnej úrovni, napríklad povalská stratégia, takže potrebujeme väčšiu flexibilitu nielen z krátkodobého, ale aj z dlhodobého hľadiska. No a čo by som ešte mohol dodať? Ja samozrejme súhlasím s pánom predsedom, nielen preto, že je e, predseda komisie, ale aj preto, že je tu potreba, a išiel by som ešte ďalej, povedala by som, že pri plánovaní využívania prostriedkov musia byť lepšie zapojené e, regióny, ale aj lepšie zapojené, pokiaľ ide o zodpovednosť a skladanie účtov. Ak má byť viac moci presunutej na regióny, tak potom musí byť väčšia zodpovednosť a teda musíte byť zodpovední za výkony a za dodržiavanie e, rozpočtovej a fiškálnej disciplíny e, kohezné fondy nie sú úplne zbavené prípadov neregulárnosti. Takže áno, viac e, moci regiónom, ale aj e, väčšia zodpovednosť za finančný dohľad a za dobré výkony. Ďakujem pekne. Pani Hübnerová, keď vy ste bola komisárkou pre regionálnu politiku, e, vy ste iniciovali kroky na zjednodušenie postupov, hlavne od začiatku tejto krízy. Myslíte si, vzhľadom na to, čo tu práve povedal pán komisár, čiže e, táto rovnováha medzi mocou a zodpovednosťou, myslíte si, že bolo dosť spravené na e, spružnenie, alebo že by ste vy mohli spraviť viac e, vo vašej, úlohy, vo vašej úlohe ako predsedničke výboru Európskeho parlamentu? No už ja mám pocit, že ide o dlhodobý postup. Sú tu aj odporúčania na zmenu existujúcich legislatívnych nástrojov. Tí starší z vás si možno pamätajú na to, že o zjednodušení hovoríme už roky a roky, ale až s krízou sme sa konečne dohodli jednotlivé inštitúcie EÚ a teda už je to realita. Neviem, či by sa nám to bolo podarilo bez krízy. Avšak e, chcela by som ešte povedať, že táto politika nebola iba zjednodušená, spravená flexibilnejšou, potom taktiež frontloading a tak ďalej. Ale toto je vlastne dlhodobá investičná štrukturálna politika, ktorá obsahuje programy, ktoré sa zakladajú na rozvojových štruktúrach, na národnej, regionálnej, miestnej úrovni a ja myslím, že takéto naplánovanie politiky z toho spravilo politiku, ktorá by sa dala vyvážať v časoch krízy, pretože táto kríza nemôže byť odpojená od dlhodobého udržateľného rozvoja. Je to aj štrukturálna kríza. A mm, kríza skončí dobre, iba ak využijeme príležitosť a budeme investovať do tých oblastí, o ktorých hovoril aj pán López, keď uvádzal svoje baskické skúsenosti. Sú tu priority, ktoré naozaj platia dvojnásobne v týchto ťažkých časoch. Takže treba využiť štruktúrálne nástroje. Netreba vylúčiť ani súkromné investície, skôr naopak, treba ich priťahovať. Je tu finančný nástroj dlhodobý, to napomáha v časoch krízy, pretože táto kríza je aj krízou investícií. Ešte stále je tu snaha vylepšiť eh, účtovné súvahy Treba lepšie využiť tie verejné prostriedky poskytnuté na záchranu podnikov. Ale áno, myslím si, že táto politika môže pomôcť v týchto časoch eh, a že to pomôže aj zamyslieť sa nad stratégiou na to, aby sme sa dostali z krízy. Ďakujem pekne. Pán predseda, bohužiaľ, predsed, pani rečnička bez mikrofónu. This one works. Voilà. No, snáď to už bude fungovať. Pán predseda, vy ste povedali, že nepostavíme dom, keď začneme od strechy, ale väčšina verejnosti médií sa viac menej zamestnáva na strechu, napríklad G20 a ostatné medzinárodné fóra. Takže aký je podľa váš vzťah medzi takýmito rozhovormi na medzinárodnej úrovni, bude to aj v prípade klímy a um, vzťah s regionálnou úrovňou? Je tu dostatočná koordinácia? tí na regionálnej úrovni sú viac menej zodpovední za akcie. Myslíte si, že je to dostatočné? Podarilo sa zlepšiť e, mnoho v poslednom období z hľadiska zjednocovania zodpovednosti na miestnej regionálnej úrovni, ale ešte stále to nestačí. E, vidíme, že ešte stále e, sa uplatňuje viac princíp top-down ako bottom-up je to vec, ktorá súvisí s institucionálnou teóriou. Vieme, že regionálne a miestne orgány sú veľmi výrazne zasiahnuté touto hospodárskou krízou a neustále to opakujem. A znovu to zopakujem, že jedna tretina všetkých verejných výdavkov je na miestnej a regionálnej úrovni. Dve tretiny globálnych investícií v Únii je práve na miestnej a regionálnej úrovni. Teda Nemusím uvádzať žiadne ďalšie príklady, aby bolo jasné, že iba aby sme dosiahli globálne ciele, musíme zabezpečiť lepšiu spoluprácu inštitúcií s miestnymi a regionálnymi orgánmi. A z dlhodobého hľadiska sa domnievam, že aby sme dosiahli tieto ciele, musíme sa vyrovnať s touto situáciou. A to som sa snažil povedať aj pred chvíľou. A síce, že politika súdržnosti je hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov a e, v tomto smere som si istý, že politika súdržnosti musí byť prepojená so všetkými regiónmi. E, ďalej je veľké roztrieštenie jednotlivých programov e, v Únii. Je dobré zamyslieť sa nad novou Lisabonskou stratégiou po roku 2010, ale musíme dosiahnuť prepojenie s ostatnými programami, ktoré sú v platnosti v celej únii. A jedným z významných bodov nášho podujatia sú inovácie. Kde majú inovácie svoje miesto? Na univerzitách, na výskumných e, inštitúciách a skutočný kontakt s obyvateľmi tu chýba. Myslím si, že je dôležité to uznať aj z hľadiska rozpočtu a rozpočtového výhľadu, myslím si, že je, nie je veľmi príjemné pre zástupcov miesta obcí e, pozrieť sa na výsledky, ale myslím si, že je dobré priznať si, že potrebujeme dosiahnuť lepšie výsledky pre našich občanov. E, nie je to teda boj na úrovni inštitúcií a preto, keď e, zvážime jednotlivé zmluvy. Som veľmi rád, že je tu môj dobrý priateľ, pán pán Vyslav Nistaroj a ďalší poslanci Európskeho parlamentu. Sme veľmi radi, že Európsky parlament má, bude mať zvyšné právomoci po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Musíme tiež uznať, že nekonáme proti zmluvám hovoríme, že všetci Európania potrebujú partnerstvo a síce na viacúrovňovom riadení. Chcem zdôrazniť, že to nie je len teória, keď sa pozrieť na náš výbor KOTEK a jeho činnosť za posledné tri roky, na činnosť nášho výboru ECOS, sústreďujú sa na e, skutočné praktické riešenia. Myslím si, tak ako som to povedala aj predsedovi Barosovi a neustále to opakujem, zahrnieme do tohto úsilia aj miestne a regionálne úrovne. Podarí sa nám to viac. V voľbách iba 43 obyvateľov sa zúčastnilo volieb. Myslím si, že naše posolstvo teraz musí byť, že chceme prispieť, byte náš náš príspevok, konajme v spoločnom partnerstve a nebojme proti sebe. Myslím si, že o to ide. Ďakujeme pekne. Teraz otvorím diskusiu dostanete možnosť klásť otázky. Budem veľmi prísna, pretože je tu mnoho ľudí, niektorí už e, prejavili záujem vystúpiť. E, som si istá, že aj ďalší chcú položiť otázky, teda chcem vás požiadať, aby ste formulovali svoje otázky zhruba v priebehu minúty. A možno budem používať aj kladivko, ale dúfam, že nie. Najskôr teda tí, ktorí sa už prihlásili, že chcú položiť otázku, prosím, prihláste sa ešte raz, kto každý chce položiť otázku Začníme teda niekoľkými otázkami. E, najskôr si vezmeme jedného rečníka z, e, zo zoznamu, pani Mercedes Binsa z regiónu Piemont. Nech sa páči, máte slovo. Grazie. Ďakujem. Ja by som chcela pripomenúť, že momentálne v časoch ekonomickej krízy sa občania predovšetkým obracajú na miestnych a regionálnych činiteľov so žiadosťou o pomoc. V mojom regióne máme špeciálne opatrenia, ktoré sme prijali, aby sme podporili investovanie do oblasti obnoviteľných energetických zdrojov, no a samozrejme, aby sme pomohli občanom a firmám, ktoré sa ocitli v problémoch. Rada by som sa dozvedela detaily od komisár od komisára ohľadne flexibility a pružnosti opatrení na spolufinancovanie v oblasti prístupu k sociálnemu Európskemu fondu. V súčasnosti je tento fond mimoriadne dôležitý na to, aby sme mohli pomáhať nezamestnaným napríklad, ktorí sa zapísali do rôznych vzdelávacích kurzov, alebo aby sme mohli investovať do zelenej ekonomiky. A ešte by som chcela zdôrazniť jednu vec. Je jasné, že téma spolupráce medzi cezhraničnými regiónmi je veľmi dôležitou témou, avšak veľa štátov e, predsa len otáľa s tým, aby vytvorila Európsku skupinu teritoriálnej spolupráce. To znamená, že je potrebné e, prijať nejaké pozitívne stanovisko, aby sa táto situácia urýchlila, pretože je to pre nás veľmi dôležité. Ďakujem. Teraz e, niekto, kto sa dopredu neprihlásil, má možnosť požiadať o slovo z pléna. Nech sa páči. Eh, buenas tardes, un saludo Dobré odpoludnie, všetkých chcem pozdraviť. Volám sa Francisco de la Torre, som primátorom Malagy v Andalúzii. Máme okolo 600 tisíc obyvateľov a spolu s ďalšími štyrmi e, primátormi zo Španielska zastupujeme okolo 8 tisíc miest. Ja by som chcel pripomenúť, že ak chceme čeliť kríze, je potrebné rozvíjať naplno princíp subsidiarity. A myslím si, že niektoré krajiny, napríklad Španielsko, tam k tomuto rozvoju nedošlo. V Španielsku od roku 78, teda za 31 rokov, sme aplikovali decentralizáciu, ktorá prebehla veľmi efektívne. Pán López, ktorý je prezidentom Baskicka, je príkladom regionálnej autonómie. Avšak neurobila sa za týchto 31 rokov nič, v poskytnutí kompetencií z regiónov na miesta. Regióny od štátu dostali kompetencie a mali ich posunúť ďalej na miestne samosprávy a k tomu nedošlo. A teraz v kríze je to evidentné. E, ľudia žiadajú zamestnanosť od primátorov, e, dožadujú sa proaktívnej politiky, sociálnej politiky a tak ďalej. A v Andalúzii máme 27 až 28 percentnú nezamestnanosť, nie sme Baskicko. A preto by bolo dobré, keby sa aplikoval princíp subsidiarity. Musíme byť konkurencieschopní pri vzdelávaní v znalostnej ekonomike. A musím povedať, že my musíme sa venovať sociálnej, zamestnaneckej politike, kontrole klimatických zmien, takisto na mestskej úrovni. Treba vzdelávať, treba budovať. My musíme jednoducho podnecovať kandidatúru nášho regiónu na veci. To nie je naša povinnosť, pretože ľudia to od nás žiadajú. A chcel by som, aby bol výber regiónov aktívny, aby sa princíp subsidiarity naplno aplikoval v celej Európe. Ďakujeme pekne. Dáme slovo teraz panelistom, aby sa vyjadrili. E, teraz však najskôr niekto z môjho zoznamu, pani Konstanc Krell, poslankyňa. E, ďakujem pekne, tu som. Rada by som v mene výboru Regie Európskeho parlamentu sa poďakovala za úvodné slova. Mám otázku na komisiu. Koľko miliónov eur sa už vyplatilo predstihu v zrýchlenom konaní v ponovom, tak ako to parlament schválil, teda konkrétne regiónom. Koľko to presne prinieslo, koľko operačných programov z regiónov už e, dostala komisia naplánovaných a tieto možnosti, napríklad v oblasti sociálnej výstavby bytov, a koľko ich bolo už schválených e, tiež. A ak dovolíte ešte jedna poznámka, máme tu zastupcov dvoch regiónov, e, Drážďan Baskická. Ja som tiež tohto regiónu z Drážďan. Bola by som veľmi rada, keby tieto dva regióny veľmi jasne povedali, že rozvoj ktorý tak úspešne prebieha v oboch regiónoch, e, bol umožnený s veľkou podporou Európskej únie vďaka politike súdržnosti, pretože keby vystúpili aj pred médiami Prispelo by to aj k tomu, že možno na budúce by nebola účasť v európskych voľbách iba na úrovni 43%, ale na vyššej úrovni. Musíme totiž my sami robiť reklamu našej činnosti, musíme propagovať našu činnosť, musíme to dávať najavo občanom, že sme na ich strane. Ďakujem. Ďakujem pekne. The... Dám teraz slovo panelistom, aby tiež poďakovali aj vám, avšak až o chvíľku najskôr dáme slovo niekomu z pléna. A tam úplne vzadu niekoho vidím, že sa hlási, nech sa páči. Ja by som chcel niečo veľmi dôležité doložiť. My sme veľa investovali do poľnohospodárskej výroby a výrobkov. Teraz sme však vystavení veľkému nebezpečenstvu nielen v Grécku, ale v celej Európe. Isté investície, ktoré sa realizovali aj vďaka podpore prostredníctvom rozličných programov a v konečnom dôsledku neviem, ako to bude vyzerať v budúcnosti, pretože som hovoril už s talianskými a španielskými kolegami a zdá sa, že im zatvoria kohútiky. A preto je to jedna dôležitá vec. Ako to bude vyzerať e, so stimulmi, e, aby sme mohli napríklad kúpiť e, stroje, ktoré by nám umožnili zvýšiť kvalitu pre spotrebiteľov napríklad v oblasti biologických výrobkov, pretože nám nikto nepomáha a navyše sa dovážajú také potraviny, ktoré vyzerajú ako z umelej hmoty a prichádzajú z tretich krajín. Dajte mi na to odpoveď. Eh, ďakujeme pekne. Teraz by som eh, dala slovo Flokovlikovi z Liverpoolu, ktorý je len členkou eh, mestského zastupiteľstva. Zdá sa, že zmysla. Teraz zástupca Castle Quinn. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážení zástupcovia Dražďana Baskicka, Baskicka, Baskicka Chcem vás tu srdečne privítať a ako IR chcem využiť túto príležitosť eh, a vyjadriť sa v krátkosti po výsledku referenda počas víkendu. Výsledok referenda je jasným znamením, že Íry chcú byť eh, súčasťou Európy, že cítime, že Írsko je súčasťou únie, ale prebehla veľmi neľahká kampaň v Írsku a ja som si uvedomil, že je veľký nedostatok informácií medzi tým, čo sa deje v Bruseli a tým, čo vnímajú občania v Írsku. Myslím si, že je na čase, aby, aby Európska únia zaujala prístup počúvania a riešenia potrieb občanov vo všetkých mestách a regiónoch. Iba vďaka tomu sa nám podarí pochopiť dianie v členských štátoch. Ak sme sa niečo poučili z írskej skúsenosti, musí to byť to, keď Íry nevedeli, keď vedeli, keď nevedeli hlasovali nie, keď vedeli hlasovali za. Teda chcem predniesť túto otázku komisárovi. súhlasíte s tým, že je nedostatok informácií medzi tým, čo sa deje v Bruseli a tým, čo sa dostáva do uši našim občanom? Teda, že občania nie sú dostatočne informovaní o cieľoch Európskej únie a v dôsledku toho vnímajú negatívne Európu. Ak súhlasíte so mnou, že je takýto nedostatok informácií, možno by ste mohli predniesť nejaké návrhy na riešenie tohto nedostatku. Ďakujeme pekne. Myslím si, že to je veľmi relevantná otázka aj pre ďalších panelistov. Teraz by som dala slovo Šonovi Kelimu, poslancovi Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem. Pochádzam z rovnakého regiónu ako môj predrečník a som poslanec Európskeho parlamentu. Rád by som poďakoval pánovi Van Brandemu a predsedovi Barosovi za ich vyjadrenia, pretože sa poďakovali Írsku. Ja chcem poďakovať v mene Írska Európe, pretože dostali sme záruky a podporu a bez toho by bolo dosť nepravdepodobné, že by bola zmluva schválená. Počas kampane predseda Barroso prišiel do Limriku a vyjadril sa globalizačnému fondu v súvislosti so stratenými pracovnými miestami v tomto regióne v Írsku je veľká, veľmi konkrétna predstava toho, čo môže Európa urobiť pre Írsko. Teraz sa chcem opýtať, e, žiaľ, Južné Írsko sa zmenilo z chudobnej oblasti na veľmi prosperujúcu oblasť a to vďaka podpore Európskej únii, ale v dôsledku hospodárskej krízy sa opäť dostáva do starých kolají a táto situácia sa týka aj ďalších regiónov v celej Európe. Vzhľadom na to, má komisia v pláne prehodnotiť kritéria kategorizácie pre regióny ako napríklad juh Írska, aby opäť mali právo na finančnú podporu, možno iba na dočasnej úrovni, aby sa opäť dostali trochu vyššie na tom rebríčku. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo panelistom. Budeme mať neskôr ďalšie kolo otázok. Mám zaznamenaných tých, ktorí sa prihlásili, ale aj ďalší dostanú slovo. Teraz však by som dala možnosť panelistom, aby sa vyjadrili, aby si vybrali otázku, ktorá ich zaujala a aby sa k nej vyjadrili, tak by sme sa mohli dostať ďalšiemu kolu otázok. Mm, neviem, či pán prezident Baskická alebo pani primátorka Dražďan by sa najskôr vyjadrili. Nech sa páči. ¿no? Iba k dvom otázkam. Poprvé je jasné, že Zapojenie Európskej únie do našich regiónov bolo základom pre náš ekonomický rozlet v 80. rokoch. Vtedy v Baskicku bola obrovská kríza a podarilo sa nám s nej výjsť a podarilo sa nám diverzifikovať náš priemysel a vytvoriť a obnoviť degradované zóny práve vďaka európskym fondom. Nazdávam sa, že baskické spoločenstvo je úplne proeurópske, jednoducho preto, že zažilo a e, presvedčilo sa na vlastné oči, že e, Európa, ktorá má isté kompetencie a môže poskytnúť pomoc tam, kde je potrebná, je nevyhnutná. A preto si myslím, že aj v súčasnosti, keď sme si vedomí, že európsky rozpočet je veľmi skromný, je potrebné ho orientovať skutočne na tie akcie, ktoré majú európsku pridanú hodnotu, to znamená na defavorizované regióny, kde sú sociálne problémy, kde naozaj je potrebné, aby Európa konala. Európa môže takýmto spôsobom riešiť svoje problémy a e, uspokojovať svoje potreby. Toto sú rozpočty, zdroje a predovšetkým štrukturálne fondy, ktoré môžu pomôcť tým najviac znevýhodneným regiónom a obyvateľom Európy. No a samozrejme aj tieto cezhraničné projekty, ktoré potom generujú vôľu spolupracovať na európskej úrovni. A ešte jedna vec starostovi Malagy. Ja som absolútnym zástancom subsidiarity, a myslím si, že to treba zracionalizovať a treba mať veľký zmysel pre súdržnosť, pretože e, vlastne rozdeľovanie politických kompetencií by malo rešpektovať isté pravidlá, ale myslím si, že tá situácia, ktorú ste vy opísali, neplatí pre celé Španielsko. Určite som presvedčený, že e, nie všetky e, miestne samozprávy nemajú žiadne kompetencie, tie sú rozličné na e, viacerých úrovniach Španielska. A i keď ja súhlasím, že e, miestne samozprávy sú tými prvými inštitúciami, na ktoré sa občania v problémoch obracajú. Takže problémy medzi štátmi, regionálnymi vládami, tak tomu sa musíme oveľa viac venovať a musíme venovať väčšiu pozornosť miestnej politike. musíme tam venovať potrebné zdroje tak, aby tieto miestne samozprávy e, mohli sa rozvíjať. Ďakujem pekne. Chceli by ste niečo dodať? Najskôr, ak dovolíte, k téme euroregióny Súhlasím s vami v tom, že aj tieto oblasti sa týkajú mojej zodpovednosti. Teraz v Sasku máme hranice s Českou republikou a s Polskom a máte pravdu v tom, že musíme sa snažiť využiť túto možnosť a spolupracovať na cezhraničnej úrovni. Aj sa o to snažíme už v dosť značnej miere. Myslím si, že môžem povedať, že Celé regióny sa zúčastňujú na tomto úsilí aj v troch e, uvedených krajinách, aj e, nad rámec týchto krajín. Teda prebieha úspešná spolupráca. Môžeme to poradiť aj všetkým, kto majú takú možnosť, aby využili takúto pozíciu medzi regiónmi vo svoj prospech. E, svojmu kolegovi z Malagy môžem povedať, myslím si, že čiastočne som to uviedla aj v mojom úvodnom vyhlásení, isté, že samotné presadzovanie politiky prebieha priamo e, pri občanoch e, a viem si predstaviť e, ešte zvýšenie kompetencií v tomto smere, ale isté, že Nemecko a Sasko v tomto smere môžem povedať, že za posledné roky sme mali dostatok kompetencií, ale aj hlasovanie na úrovni našej krajiny a na úrovni federálnej prebieha dobre. Pani Krel, môžem povedať, isté, že súhlasím s vami, ale jednotlivci nemajú možnosť eh, rozširovať toto posolstvo v krajine. Musíme to robiť spoločne. Myslím si, že sú tu mnohé možnosti, ktoré môžeme využívať a ktoré aj využívame. A myslím si, že nemám čo namietať voči vášmu vyjadreniu a práve súvislosti s tým, že Nemecko a Sasko neustále pripomínajú nielen v rámci predsedníctva Nemecka v Rade, aké dôležité je vystupovanie Európskej únie v Nemecku a tiež e, aká dôležitá je pomoc a finančná pomoc e, Európskej únie v týchto krajinách. Ale ak dovolíte ešte jedna poznámka, chcem požiadať Európsku úniu v tejto súvislosti, aby sa zamyslela nad témou e, zniženia byrokratickej záťaže a zjednodušovania postupov. V tejto súvislosti je tu správa pána Štojbera, ktorý, ktorú predložil v posledných dňoch. Je to ešte stále problém na tej najnižšej úrovni, najmä v oblasti koordinácie na úrovni firiem, ale aj vo verejnom sektore. Keby tam ste nám trochu uľahčili situáciu, myslím si, že by to bolo ešte o mnoho lepšie. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pekne. Pán komisár, tri otázky určené priamo vám. Informačný deficit, ale aj veľmi palčivá otázka spolufinancovania. Hlavne v súčasnosti, kedy klesajú príjmy z daní. Takže ako vyzerá situácia v, kontexte, v súčasnom kontexte? Áno, to boli dosť konkrétne otázky a chcem povedať, že komisia navrhla dva balíky, ktoré majú za cieľ e, zjednodušenie a uľahčenie financovania projektov z Európskeho sociálneho fondu, fondu a Fondu pre regionálny rozvoj. Prvý balík už bol prijatý a umožnil preddavky. Boli vyplacané rýchlejšie a v apríli tohto roka ďalších 6,25 miliardy eur išlo členským krajinám. Potom ďalšie ustanovenia tohto balíka boli následovné. Zmena operatívnych programov, rýchlejšie schvalovanie projektov, ktoré vytvárajú príjmy, zvýšenie Prahu pre veľké projekty a to sa bude do 50 miliard e, skúmať podrobnejšie. Takže toto všetko zjednodušuje politiku súdržnosti celkovo. Komisia taktiež predložila ďalší návrh. 100% spolupracovanie pre ISF, teda Európsky e, sociálny fond. No ale teraz sa pozrieme aj na možné alternatívne riešenia. Takže toto sa týka štrukturálnych fondov a sociálneho fondu. A ešte stručne zareagujem na otázku informačného deficitu. Komisia je síce e, dôležitou inštitúciou, ale nemôžeme e, konať na miesto štátov, vlád, e, médií, novinárov, mienkotvorných osobností. Budovanie Európy to nie je iba úlohou komisie, ale nás všetkých. Preto celkovo, celkovo s vami súhlasím. Áno, je tu nedostatok informácií, ale e, túto medzeru musia zaplniť všetci, nielen komisia. A ešte posledný bod. Kritéria voliteľnosti. Nič sa tu nemením, ani potom čo to referendum prešlo v Írsku, teda minimálne do konca 2013. Ďakujem pekne za toto vyjasnenie, pán komisár, a teraz pani Hübnerová. Dva krátke body, keďže e, sedím vedľa páči López. Chcem povedať, že Baskisko mm, našlo svoju vlastnú cestu k úspechu väčšina európskych regiónov ešte stále stojí pred eh, otázkou, ako sa zatraktívniť. A pred mnohými rokmi eh, sa hovorilo o Guggenheimovom múzeu a vtedy to bolo dosť kontroverzne, bolo jasné, či to prispieje k atraktívnosti regiónu, ale teraz, keď sa nad tým zamyslíme, tak eh, myslím, že môžeme pritiahnuť nielen ľudí, ktorí tam budú žiť, ale aj investorov. A preto v posledných rokoch na pôde komisie, ale aj parlamentu vlastne bol súhlas v tom, že miestne e, komunity a regióny musia pochopiť, že sa musia snažiť o zatraktívnenie sa. A potom ešte k tomu deficitu informácií, to je taká chronická choroba EÚ. Pamätám si, že už 10 ročia sa o tom hovorí, a ešte stále je to aktuálna otázka. Takže podľa mňa bez toho, aby e, miestne e, úrovne boli zapojené, aby nielen žalovali na Európu, ale aj ju chválili, tak sa nič nezmení. Takže musíme naozaj ľuďom povedať, čo je pre nich v Európe zaujímavé. <clears throat> aby e, vedeli, že Európa tu je a bude. No a musíme sa prestať obžalovávať, pretože inak eh, podľa mňa neodstraníme tento deficit. A ešte stručne k subsidiarite. Ako viete, subsidiarita je niečo, čo je naďalej národnou právomocou v európskej politickej štruktúre. Máme mnohorakosť politických riešení v EÚ, ale v rámci politiky súdržnosti v posledných rokoch prostredníctvom strategického prístupu sme silne e, decentralizovali túto politiku. Takže je tu príklad Drážďan, ale aj menšie obce musia byť aktívne, musia sa uchádzať o financie, predkladať programy ja si teda myslím, že v konečnom dôsledku to máte v rukách vy na národnej úrovni a súhlasím s vami, že kríza nebude prekonená bez zapojenia miestnych úrovní. Ďakujem, pán predseda Van den Brande. Mm, primátor Malagy povedal niečo dôležité. Všetci si pamätá, pamätajú na prejav Margaret Thatcherovej v Brugách. Povedala, že príjmanie rozhodnutí nemá byť v Bruseli, ale v Londýne. To je vlastne subsidiarita. Ja som v prospech e, rovnováhy a naozaj e, treba dať viac právomoci primátorom aby mohli bojovať aj pro, proti klimatickým zmenám a presadzovať energetickú politiku. Je to dobrý príklad. A je to jasné aj na miestnej úrovni. Na tejto úrovni totižto sa rieši 70 vplyvov klimatických zmien. Pani Krell, vy máte pravdu. Je potrebné informovať európskych občanov, aby vedeli čo odkiaľ pochádza a nehovoriť len o e, nedostatku informácií je možno štruktúrálny. Nie je totiž to možné, aby na úrovni EÚ sa vypracoval spoločný dokument spolu s radou a s parlamentom. Jednoducho to nie je v súlade s pravidlami. Treba jasne hovoriť o problémoch. Môžeme e, požiť jeden príklad. Motorom EÚ je komisia, benzínom je parlament, ale na to, aby auto chodilo, je treba mať kolesa a preto výbar regiónov a miestne samozprávy sú dôležité. Nie je to iba súčasť celého projektu, ale aj možnosť, ako rýchlejšie napredovať. A ešte posledná vec. Myslím, že podporovať plnosárske výrobky a mať flexibilnejšie nástroje. Opäť chcem zopakovať to, čo povedal pán podpredseda. Každá, každý región, každé mesto má minimálne jednu výhodu, takže treba pospájať tieto výhody. Iba tak môžeme veci vylepšiť. Ďakujem pekne. Dámy a páni, už máme už iba 10 minút a 5-6 minimálne sa prihlásili do rozpravy, takže najskôr dostanú slovo a ak budú naozaj struční, možno, že ešte niekoľký sa vyjadriť a potom panel Teraz e, pán Schneider za Sasko Anhalt. Ja, Dank, mi... Ďakujem pekne za slovo v mene EPP. Vystupujem v mene EPP vo výbore regiónov. E, najskôr poznámka som tiež veľmi rád, že výsledok referenda v bol taký dobrý, ale trochu pochybujem o tom, že to bolo kvôli zlepšeniu informácií. Myslím si, že to bolo spôsobené niečím iným. Myslím si, že dnes popoludní sme zvolili veľmi dobrú tému globálna kríza, regionálne riešenia Jasne to svedčí o tom, že máme spoločnú krízu, ale regióny e, sú odlišnými spôsobmi zasiahnuté touto krízou. Silné regióny sú inak zasiahnuté a slabé regióny tiež inak musíme pripraviť odlišné odpovede na túto krízu v regiónoch. Na to potrebujú regióny však kompetencie, to už tu odznelo viackrát, teda riadenie na viacerých úrovniach je potrebné ešte prehlbiť. Pani Hübner, súhlasím s tým, že za posledné roky sa nám podarilo dosiahnuť pokroky, ale napríklad správa Barka jasne hovorí, že v budúcnosti ešte je mnoho práce pred nami. Regióny musia mať vyššiu flexibilitu v plnení stanovených cieľov a k tejto flexibilite patrí aj vyrovnanie sa s súčasnou krízou, to poprvé. Po druhé, predseda komisie sa vyjadril k téme sociálnej súdržnosti vo svojich usmerneniach, ktoré spomínal. iste, že je to správne aj vzhľadom na obavy občanov, ale keď sa pozrieme na sociálne fondy, vezmeme si napríklad eh, štrukturálne slabé regióny, napríklad môj región v Nemecku, eh, využívame Európsky sociálny fond eh, a teraz v kríze odchádzajú firmy, prepúšťajú ľudí a tí, ktorí sú vzdelaní, ktorí si robili rekvalifikované kurzy, nemajú prácu, nenachádzajú prácu, musia odísť a tým ešte prehlbujú naše demografické problémy. Preto myslím si, že aj v zmysle správe Vága sa musíme sústredovať v budúcnosti viac na tie pôvodné zámery politiky súdržnosti na hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. Ďakujem. Ďakujem pekne. Lambert van Nistelro, nech sa páči, poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujem. Jedna z naliehavých otázok a palčivých otázok spojených s inováciou je, že na tomto mieste sme začali hovoriť a na tomto pléne o demokracii počas týchto e, dní otvorených dverí sú isté závery, ktoré poukazujú na to isté. E, vypočuť si obavy občanov a to nám uniklo. Pán Barozu hovoril o e, potrebe e, budovať mesta a mestské centra, ale my si musíme uvedomiť, že okrem hlavných európskych víziev tu nedochádza k prepojeniu medzi jednotlivými úrovňami. Mesta a re- regióny neparticipujú priamo na rozhodnutiach buď o klíme, o starnutí obyvateľstva alebo o ekonomickej kríze. Takže na európskej úrovni sú veci, ktoré sú diskutabilné, ale nie je tu prepojenie na všetkých úrovniach. Pred pár rokmi sme schválili také texty, ktoré podporujú vytvorenie takýchto prepojení medzi viacerými úrovňami. A ja mám teraz takúto otázku. E, ak chceme zvýšiť kompetencie e, regiónov, tak musíme konkretizovať návrhy, ktoré sú obsiahnuté e, v týchto správach, lebo vieme, že kríza sa najviac dotýka práve regiónov. Ďakujem teraz pani Kateri Kres, poslankyňa Európskeho parlamentu. Eh, vám poďakovať za slovo. Chcela by som sa zmieniť o ultraperiférnych regiónoch, na ktoré sa zabúda, keď hovoríme o ich potenciále v oblasti obnoviteľných zdrojov a konfigurácii ekonomického pletiva. Lerup, ako sa tomu hovorí, to je veľmi veľký potenciál, pokiaľ ide o e, udržateľný rozvoj a inováciu. Takéto E, projekty e, môžu mať dva prístupy, udržateľný rozvoj a inováciu, tak aby environmentálne, ľudské a ekonomické zdroje boli rovnocenné. Tieto projekty umožňujú posilniť rozvoj a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. A cieľom, e, konečným cieľom by mala byť ekonomická nezávislosť a odpoveď na dôležité výzvy v oblasti klimatických zmien. E, cieľom tohto projektu je takisto aj demokratizácia tohto prístupu mimo veľkých skupín, e, miestnych samospráv, organizácií, alebo treba podporovať aj vytváranie družstiev a takých podnikov, ktoré majú istú sociálnu zodpovednosť Kontext krízy nám umožňuje zamyslieť sa nad slepou uličkou, ktoré sme sa ocitli a takisto e, pripraviť taký model rozvoja, ktorý bol, by bol e, vhodnejší pre tieto územia. Tieto územia by mali naďalej valorizovať svoje triumfy na novej báze a to zároveň teda inovácia by mala byť a udržateľný rozvoj. A my si môžeme položiť otázku, ako môže regionálna politika prispieť práve e, k, tej, k, tomuto, k tejto obnove, predovšetkým v súčasnom ekonomickom kontexte. Ďakujem, mám ešte jedného rečníka na zozname, Risto Evela, poslanec Európskeho parlamentu. Vážená pani predsednička, v Európe je sieť malých regionálnych bank a jedným z dôsledok finančnej krízy je, že zdá sa, že sa prehlbí regulácia takýchto orgánov na európskej úrovni. Tieto orgány poukazujú na to, že požadujú často štatistické, a veľmi hlboké a podrobné správy. Myslím si, že komisia by mala dbať o to, aby opatrenia, neboli príliš e, veľkou záťažou malým regionálnym bankám, ktoré často umožňujú e, flexibilitu a ponúkajú možnosti rozvoja e, regiónov a iste, že nie sú vinné na tejto krízi, ktorá ešte stále pokračuje. Chcem požiadať, aby komisia zohľadnila v budúcnosti tieto problémy s ktorými sa potýkajú tieto malé regionálne banky a aby rokovala so zástupcami týchto regionálnych bank. Dúfam, že pán komisár odpovie na túto moju otázku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, ešte niekoľko veľmi krátkých otázok. E, už dlho čakať, nech sa páči, máte slovo. Ne. I ideológia mu. Komunistická komunistická ideológia umožňuje vidieť tú pozitívne, e, pozitívnu reflexiu v kontexte krízy. Je obrovský potenciál na priemyselnú výrobu a Taktiež je tu istý hyperproduktivizmus. No a toto je úplne protichodné. Ide to proti zdravému rozumu. Bráni to uplatňovaniu minimálnej sociálnej solidarity. Taká je dnešná tendencia. Superinvestory kradnú naše peniaze. Videli sme to počas eh, tejto krízy. Vzhľadom na to, že nesúhlasíme s tým, čo tu odznelo, navrhujem nasledovné. Využite dva ukazovatele na hodnotenie vašich činností. Najskôr percento nezamestnateľnosti, ale práce v pomere s aktívnym obyvateľstvom a potom po druhé percento populárnej spotreby pre 80 a to v súvislosti s existujúcou výrobou. Ďakujem pekne, ešte jedna veľmi stručná pripomienka. Takže vítam vzadu a potom ešte panel stručne zareaguje. Ďakujem, pán predseda, za túto možnosť. Ja som starostom talianského mestečka, ktoré e, je malou, malou samozprávou. Vypočul som si rozprávu e, o otázky, odpovede a chcel by som len sa vás oboznámiť s niektorými mojimi úvahami. Pokiaľ ide o deficit v oblasti informácií, ja by som bol bola rada, keby ste kládli konkrétne otázky, lebo už máme iba niekoľko minút, hovorí pani predsednička. Moja otázka je, že pokiaľ ide o informačný deficit, chcel by som sa spýtať komisie, či je možné, aby e, tieto jednotlivé e, miestne samozprávy, ktoré sú tým prvým kontaktným bodom občanov, aby boli zapojené do týchto informačných tokov, tak aby sme mohli pokročiť v uvedomovacom procese, a potom kultúra. E, čo zamýšľa robiť komisia v oblasti kultúry? Aj tam si myslím, že kultúra je veľkou výzvou a tam sa treba tiež tým zaoberať. Ďakujem. Ľutujem, že tak dozerám na rečnícky čas, ale mnohí sa hlásia a potom nebudú mať rečníci čas odpovedať. Takže späť k rečníkom. Takže opäť prosím, vyberte si otázku, na ktorú chcete odpovedať. Povedzte, ktorú ste si vybrali. A ešte, ak dovolíte, ja na záver chcem povedať, že v súčasnosti sa hovorí o tom, či Európa bude silnejšia alebo slabšia. Po Európe silnejšia, pretože eh, je tu potreba konať spoločne, ale slabšia, pretože je tu možno ochranársky trend Takže ja sa vás pýtam stručne, ako regionálna politika môže zabezpečiť, že Európa bude po tejto kríze silnejšia a nie slabšia. Takže najskôr komisár a potom budeme pokračovať. Máte tak zhruba minútu a pol každý. Ďakujem. Nuž, ja súhlasím úplne s tým, čo povedal pán Schneider a zopakujem to, čo som už uviedol. Potrebujeme viac flexibility. Potrebujeme väčšiu zodpovednosť regiónov a potrebujeme aj väčšiu disciplínu. Čo sa týka ultraperiférnych oblastí. Nuž, kohezná politika sa snaží zohľadniť osobitosti takýchto regiónov a posilniť ich prepojenie a mm, možno poskytuje aj väčšie e, finančné prostriedky. Potrebujeme takúto politiku, to je jasné. No a ešte chcem povedať, že politika súdržnosti môže podporiť národné rozpočty, ktoré sú teraz pod silným tlakom, takže Možno, že dôležitejšie je to, že politika súdržnosti umožňuje dosahovať dlhodobé ciele tak ako to stojí v našich plánoch hospodárskeho rozvoja. Zdôrazňuje význam fyzických infraštruktúr, dlhodobých investícií, ale aj rozvoj ľudského kapitálu a taktiež poskytuje príležitosti. Samozrejme, nič to nepre, neprejudikuje ani to ničomu nebraní, ale je to úloha politiky súdržnosti. Ďakujem teraz pán predseda regionálneho výboru. Nikoho to neprekvapí, keď povieme, že súhlasím s tým, čo povedal Mikael Schneider. Musíme mať na zreteli celkový cieľ, ale musíme mať väčšiu flexibilitu, aby sme mohli správne reagovať v správnom čase. Súhlasím plne s vami, pani Kreas s tým, čo ste povedali v kontexte klimatických zmien. Áno, je to naozaj výzva, na ktorú treba konkrétne zareagovať. No a čo sa týka malých bank a e, finančných inštitúcií, áno, oni sú skutočnými e, ťahoňmi na regionálnej úrovni, takže ja si myslím, že musíme zabezpečiť väčšiu, väčšiu transparentnosť, dokonca úplnú, ale nemusíme zmeniť všetky pravidlá. No a grécky kolega, to nebola otázka, to bol skôr návrh, že by sme mali e, zohľadniť možno nie e, nové, ale alternatívne kritéria na mhm. e, meranie. Nie je to nové, aj vo Francúzsku sa navrhlo takéto nové kritérium a potom Lambert von Nisteroy. Nuž, Ja myslím, že je to vynikajúci nápad. Mali by sme spolupracovať e, prakticky, aby v praxi sme mohli e, reagovať na tieto globálne výzvy. Teraz e, dostane slovo pán López a na záver pani Hübnerová. Nech sa páči. Je pravdou, že musím byť stručný. Nakoniec väčšina otázok bola adresovaná skôr komisii ako nám, ale v každom prípade zdieľam myšlienku, ktorá odznela teraz na záver a síce, že skutočne e, globálna kríza potrebuje globálne odpovede, ale aj lokálne odpovede. A ako už niekto povedal, je potrebné, aby sme mali dostatočnú flexibilitu tak, aby sme mohli dať odpoveď na realitu a to je veľmi dôležité. Takže, aj keď sa to zdá protirečivé, myslím si, že môj návrh je taký, aby sme zvýšili e, moc samozpráv a regiónov, tak aby sme mohli tieto odpovede e, vytvoriť a zároveň je dôležité, aby sme posilnili aj úlohu európskych odpovedí, pretože to je naozaj jediný spôsob, ako to možno dosiahnuť. Ďakujem pekne. Teraz nech sa páči pani Oros. Äh, äh, a ja by som äh, chcela jasne povedať, že potrebujeme silnejšiu Európu a to nie len aby sme posilnili hospodárskú situáciu Európy, ale aby sme sa tiež dokázali vyrovnať spoločnej výzve globalizácia, demografické zmeny, klimatické zmeny, energetická kríza a tak ďalej. Odznelo to napokon aj v diskusii ešte v oblasti prekonania globálnej krízy zohrávajú e, komúny kľúčovú úlohu, pretože z väčšej časti oni určujú dennodenný život občanov e, a preto chcem odpovedať na túto kľúčovú otázku tak, že krízu dokážeme prekonať iba spoločne je potrebné, aby aj komunia, aj regióny, aby členské štáty Európska únia, aby si všetci uvedomili, že sú partnermi, že všetci máme spoločne záväzky, ale aj šancu podielať sa na tomto riešení. A myslím si, že sme na dobrej ceste už teraz. Ďakujem pekne za toto pozitívne ukončenie. Predtým, ako dám slovo pani Hübnerovej, chcela by som poďakovať všetkým našim panelistom za takú živú diskusiu na úvod a tiež za vaše otázky, pripomienky. Myslím si, že sme pokryli mnoho tém, ku ktorým sa ešte vrátime. Chcem poďakovať aj tlmočníkom, pretože keďže som takto odsekávala rečníkov, isté to nebolo ľahké tlmočiť. E, nebudem už ďalej naťahovať čas a dám slovo pani Hübnerovej, aby uzavrela túto diskusiu. Ďakujeme pekne, Jackie, e, za to, že si viedla tak e, plodne túto rozpravu. Všetci tí, ktorí sa chcete vyjadriť, nezabúdajte, že ešte máte 3 dni k dispozícii, bude zorganizovaný mnoho seminárov a iných podujatí, kde budete mať možnosť vystúpiť. Rada by som sa vyjadrila k tomu, čo tu odznelo. Zdá sa, že nevieme dostatočne veľa ešte o vplyve súčasnej krízy na výkon regiónov. Celkom iste je potrebné venovať sa dopadu krízy na regionálnej úrovni a myslím si, že je to úloha komisie, parlamentu aj výboru regiónov, aby sa snažili lepšie pochopiť v nadchádzajúcich mesiacoch, ako sa prejavuje kríza na regionálnej a miestnej úrovni. Niektoré regióny isté, že sú už teraz viac zasiahnuté ako iné. Ešte stále nemáme presný prehľad o dopade krízy na pracovné miesta a celkom iste tento dopad je odlišný v jednotlivých regiónoch Európy, ale je dôležité zohľadniť to, že kríza zasiahla regionálne hospodárstva, ktoré už boli vystavené eh, šokom súvisiacím s globálnou globálnymi zmenami, klimatickými zmenami, demografickými zmenami a tak ďalej. Musíme sa snažiť pochopiť eh, vplyvy všetkých týchto faktorov, aby sme dokázali vyhodnotiť eh, dôsledky týchto faktorov. Inak sa nebudeme schopní vyrovnať eh, s výzvami. Myslím si, že aj vy sami viete, že na regionálnej úrovni sú reakcie odlišné, nedá sa plošne rozhodnúť, e, aké reakcie by mali byť, e, závisia od rozvoja regiónov, od schopnosti e, prijímať šoky, ktoré súvisia s krízou, budeme sa snažiť podporovať regióny, ktoré trpia viac a ktoré sú chudobnejšie. A schopnosť regiónov bude závisieť nielen od toho, ako sa im darí samostatne, ale tiež e, ako sa im darí plniť európske a globálne ciele. Myslím si, že aj po kríze sa vytvorí nová regionálna miestna mapa Európskej únie. Musíme mať na pamäti aj ďalšie generácie politiky súdržnosti v tomto úsilí. Nie pochyb o tom, že Európa po kríze bude európskou, regionálnou a miestnou Európou to, čo tu odznelo v diskusii, je, že máme príležitosť prehodnotiť náš, naše roz, rozvojové plány na miestnej regionálnej úrovni a tiež revidovať politické nástroje, ktoré budú súvisieť so zmenou, ktorá musí prebehnúť, ďalej a máme pred sebou aj dilemu, musíme dosiahnuť rovnováhu medzi e, zachovaním súčasných pracovných miest, ale vytvorením nových pracovných miest, e, aby sme pomohli firmám, aby prežili túto krízu, ale zároveň, aby sme ich pripravili na beh na dlhé trate. Mnoho týchto riešení sa podarí naplniť e, tým, že budeme postupovať e, teritoriálne. Chcem vyzvať e, aj miestne vlády, aby sa zamysleli nad tým, či môžu využívať eh, nástroje, investičné nástroje, ktoré sa zamerávajú iba výlučne na kapitál. Ako môžeme prispôsobiť tieto politické ciele miestnym preferenciám? Myslím si, že je dôležité pochopiť, aké sú miestne preferencie a využiť eh, miestne vedomosti a nasmerovať verejné financie práve na tú miestnu úroveň. No a ešte napokon, eh, všetci ďakujeme Írsku, ale musíme mať na pamäti, že nová Lisabonská zmluva e, posilňuje princíp subsidiarity na miestnej a regionálnej úrovni a vďaka tomu máme možnosť posilniť e, systém riadenia v Európe a je našou spoločnou zodpovednosťou, aby sme využili túto možnosť. E, teda musíme postupovať spoločne aj vy na miestnej úrovni, aj my na európskej úrovni. Chcem vám všetkým poďakovať. Chcem teraz ak dovolíte, ukončiť toto prvé sedenie našho prvého dňa otvorených dní. A rada by som vás požiadala, aby ste odišli z tejto miestnosti, pretože Európsky parlament a jeho výbor REGI bude pokračovať v tejto miestnosti so svojou schôdzou. Teda ešte raz vám ďakujem za účasť. Dúfam, že e, ešte budeme mať možnosť e, diskutovať v blížiacich sa dňoch a naďalej spolupracovať aj v rámci rozvoja regiónov. Ešte raz vám ďakujem.